Nepíše sa tu presne aké. Je to vydanie nariadenia Európskeho parlamentu a rady o prešetrení o šetrení Európskeho e, úradu proti podvodom. A je to 1973 a 1997 a tiež e, o Euratome. No a toto stanovisko som dostal, no a dôvody, z ktorých boli prijatie a rovnako stanovisko komisie názov bude opätovne zapísaný v zápisnici z tohto zasadnutia. No a od zajtra začína plynúť lehota od 15. marca roku 2013. No a teraz sa, sa dostávame k rozprávam o porušovaní ľudských práv. Malo by to trvať maximálne jednu hodinu. Dúfam, že sa nám to podarí. No a prvým bodom je situácia v Bangladeši. No a ako prvý dostávajú slovo autory a slovo dostáva kolega Tenok. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď ja som bol v Dake pred 5 rokmi, eh, navštívil som eh, vojnové múzeum, no a eh, kde sú dôkazy o činnosť z roku 1971, ktoré boli spáchané na menšinách, ktorý, ktoré neboli povolené v Pakistane o 40 ročia neskôr E, vidíme beztrestnosť pre vojnových zločinov je, mali by byť postavený pred spravodlivosť v rámci spravodlivého súdneho sporu. E, pre trestné činy takéhoto rozsahu e, nemôže sa nikdy uplatňovať nejaké obmedzenie a je tiež nerozumné žiadať od občanov Bangladeša, aby boli súdení v zahraničí. No a my preto v ECR odsudzujeme nedávne násilnosti a vyzývame sankciám podporujeme bangladejskú vládu, aby obnovila práva a poriadok a dúfame, že e, rozsudky týchto súdov ukončia túto bolavú, toto bolavé obdobie histórie Bangladežu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, kolega Tenok. No a nasleduje kolega Preda na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Videl som tú iniciatívu. A vypočul som si rôzne názory a preto by som chcel zdôrazniť, aké sú dôležité reakcie, aká je dôležitá reakcia parlamentu po odsúdení o vynesení rozsudku trestu smrti e, pod predsedu. No a teraz treba skonštatovať, aké zá, aký závažný a vážny je ďalší rozvoj. My na Medzinárodný súdny dvor, ale tento musí Bangladežu pomáhať a pomôcť, aby sa e, dostal z problémov, ktoré začali už v roku 1971. No a samozrejme, že musíme apelovať na bangladežské úrady, aby trest smrti zmenili na, na trest odňatia slobody, aby bol trest smrti zrušený a nevyhnutné sú aj opatrenia na spravodlivý, transparentný, transparentný proces. Čo sa tu deje, to je neprípustné a ja tu tiež myslím na násilnosti strany Jamate Islam, no a tiež na násilnosti bezpečnostných zložiek. Demonstrácie sú zákonným právom, avšak násilnosti nie sú nikdy rozumnou reakciou. No a je to preto znepokojujúce, keď vidíme, o čom hovorí Human Rights Watch, že väčšina obetí sú obete bezpečnostných síl. Treba tiež zdôrazniť, že najnovšie udalosti Bangladeši ukazujú, ako je spoločnosť polarizovaná. Na jednej strane je laicistická, spoločnosť. No a na druhej strane je náboženská strana. Apelujeme na všetky strany, aby prekonali rozdiely. Ďakujem pekne, pán Preda. A nasleduje kolegyňa Geringer de Oldenberg na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. po tom, čo Medzinárodný tribunál pre e, vojnové zločiny oznámil rozsudok, prišlo k obrovským nepokojom v celom Bangladeši. E, bol obvinený, alebo teda odsúdený e, za vojnové zločiny. Počas vojny v roku 1971 boli tam milióny mŕtvych a ďalšie obete. Vláda Bangladeša musí prijať rozhodné kroky ku stabilizácii situácie v tejto krajine. A okrem toho Bangladeš patrí k tej menšine krajín, kde je ešte stále povolený trest smrti. Je nevyhnutné, aby sa zriadila v tejto oblasti zriadil poriadok. Európska únia je proti trestu smrti bez ohľadu na to, aký zločin má byť takto potrestaný. Vyžívam, vyzývame Bangladeš, aby e, sa súdnictvo prispôsobilo medzinárodným štandardom. Ďakujem pekne. No a teraz na 1,5 minúty kolegyňa Lambert. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja hovorím e, ako predsednička delegácie pre Južnú Áziu, ako aj členka skupiny. Európsky parlament podporil e, potrebu odsúdenia vojnových zločinov, zločinov v Bangladeši s ohľadom na hrozné činy, ktoré sa stali pred 40 rokmi a kvôli mm, dôsledkom nož posledné voľby, ich výsledok bol prijatý a vlády sa ujela jedna strana, no ale e, máme zmiešané pocity. Uznávame potrebu súdu, ale odsudzujeme e, trestný, trest smrti, ktorý stále platí, no a chápeme politické rozmery tých súdov, ale myslíme, že e, súdy musia mať úplnú kontrolu a politické zasahovanie z akejkoľvek strany je nepriateľné a musí e, musíme vplývať na rozhodnutie súdov. E, chceme, aby Bangladeš sa vyrovnal s minulosťou, ale to neznamená, že takéto súdy nesplňajú medzinárodné a národné štandardy. No a nedávne zmeny zmeny zákona o odvolaní sú znepokojujúce. Uznávame, že to prebudí, e, prebudí emócie na verejnosti, ale myslím, že už bolo dosť zabíjania, už bolo dosť mŕtvych násilností, je obrovská tragédia vidieť nedávne, nedávne obete, ktoré sa stali obeťami násilnosti bezpečnostných zložiek. Takže vyzývame všetky strany a všetky, všetkých, ktorí má, sú pri moci, aby to na tie násilnosti zastavili. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. A teraz dostane slovo pani Vikstrojmová. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je skutočne veľmi dôležité, aby všetci ľudia, ktorí počas tých udalostí v roku, zažili zabíjanie v roku 1971, aby jednoducho boli konečne odsúdení, aby konečne tí, ktorí sú za to zodpovední, sa dostali pred súd. Ale je rovnako dôležité, pán predseda, aby tieto procesy skutočne prebiehali na úrovni medzinárodných štandardov, aby sa tu skutočne zabezpečila plná miera právnosti. A to zatiaľ nie je tak. Pokiaľ ide o zoznam problémov, ktoré sa vyskytli v procesoch, tento zoznam je skutočne veľmi dlhý. E, pokiaľ ide o svetkov, tí boli unesení, a dokonca tam nemajú odsudené právo na právne poradenstvo a tí, ktorí sú obvinení za takéto trestné skutky, takisto musia mať možnosť právnej opory a ide nám skutočne o to, aby sme vyzvali bangladežskú vládu, aby skutočne urobila všetko preto, aby tieto procesy prebiehali v súlade s právnym poriadkom. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Vikstremová. Teraz zostane slovo pani Veržia. Máte minútu. Ďakujem, pán predseda. <clears throat> Vojna z roku 1971 eh, medzi Západom a Východom eh, Pakistanu viedla naozaj e, k miliónom obetí. E, ťažko vyjadriť utrpenie rodín a obetí. V roku 2010 e, konečne sa spustili súdne procesy tribunálu, ktorý sa má zaoberať násilím proti ľudskosti viac než kedykoľvek predtým bangladežská vláda nesmie povoliť <clears throat> a zabez, musí zabezpečiť právo na spravodlivý súdny proces. E, nesmieme sa dostať do situácií, kedy sa neutíšia e, animozity, ale naopak sa na novo rozdýchajú tie e, plamene. Politické strany musia prevzať svoju zodpovednosť a podiel na vytváraní tohoto vzájomného zmierenia a kľudu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Veržia. A teraz sa budú vyjadrovať predstaviteľa politických skupín. Nech sa páči, pán Kačmárek. Vážený pán predseda, ctené dámy, ctení páni, treba, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť, ale v prípade Bangladešu sa tieto procesy odohrávajú celé desiatky rokov po mm, kriminálnych skutkoch, ktoré sa tam udiali a potom to ešte vedie k určitým násilnostiam. Mohli sme sa vyhnúť novým obetiam. Ja som presvedčený, že spravodlivosť by bola oveľa účinnejšia, ak by Bangladeš neuplatňoval trest smrti. Nám v našom dokumente ide o to, aby sme omilostili všetky tresty smrti a aby sme dosiahli inú formu sankcií Ide nám však aj o náboženskú slobodu a politické práva. Ďakujem pekne, pán kolega Kačmárek. A teraz dostane slovo pani Kretu. Myslím si, že e, treba vyjadriť veľké obavy, pokiaľ ide o násilie medzi náboženstvami v Bangladeži. Rozumieme, aké sú potreby spravodlivosti, ale ako už parlament viackrát povedal, nemožno trestať e, zločiny ďalšími zločinmi. To sa len, tým sa len vzdialuje e, vzájomné zmierenie. Požiadujeme od príslušných orgánov, aby, aby e, neuplatňovali trest smrti proti svojim oponentom. Takisto treba umierniť E, násilie tak, také, aké, ktoré sa udialo v posledných týždňoch počas všeobecného štrajku. Európska únia musí zostať rozhodná a nastoliť mier, mierové obdobie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. A teraz na minúty dostane slovo pán Benon. Ďakujem veľmi pekne. My v Európskom parlamente Máme dobré vzťahy s Bangladežom, prostredníctvom ich diaspory, ako aj prostredníctvom spolupráce s úradmi tejto krajiny. A preto máme právo a povinnosť, aby sme sa vyjadrili k týmto najnovším násilnostiam. Tieto boli e, vznietené v dôsledku nedostatku dôvery, pretože porušovanie základov a princípov e, právneho štátu sa stali skutočne veľmi časté a my jednoducho musíme sa k tomu vyjadriť. Samozrejme, ja som za to zastavenie trestov smrti, ale je dôležité, aby vláda Bangladežu požiadala o pomoc, pokiaľ ide o to, do akej miery by sa mohlo OSN zaangažovať na to, aby sa tam vytvoril špecifický E, tribunál a týmto by sa zabezpečil férový proces k týmto udalostiam z minulosti a spoločnosť by mala dôveru vo výsledky a takisto aj vláda by bola si istá, že sa tí, ktorí sú na vine, dostanú pred súd. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán koleg. A teraz zostane slovo pán Bielan. Máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Situácia, ktorá bola v minulosti veľmi komplikovaná, sa ešte viac komplikuje. A to je výsledok toho, že sa vláda rozhodla potrestať zločiny, ktoré boli spáchané počas oslobodeneckej vojny. Celé to vzbudzuje veľké emócie, pretože takmer každá rodina si tam zažila násilie na vlastnej koži. Avšak najviac ohrození sú tu predsa len hinduistické eh, menšiny, kde ktorým boli zničené obchody, ich domy a podobne. Takže vidíme, že tu ide pravdepodobne o náboženské dôvody a preto musíme apelovať na bangladežské úrady, aby v plnej miere rešpektovali medzinárodné štandardy ako aj ľudské práva. Iba v takomto prípade môže potom príslušný tribunál plniť svoju úlohu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne, pán Bielan. A teraz dostane slovo pán Maštálka. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, táto rezolúcia varuje pred narastom nespravedlnosti a násilia ja som bol najprv za vytvorenie Medzinárodného tribunálu, ktorý by prešetril zločiny z vojny za nezávislosť Bangladežu, ale od samého začiatku som si myslel, že cieľ nemôže byť iba potrestanie porazených. Predstava občianskej války, e, kde sa zločinov dopúšťa iba jedna strana, to nemá oporu v ľudských dejinách. Predstava, že po 40 rokoch po vojne ešte stále sú násilnosti, treba jednoducho poskytnúť pravdivý obraz o udalostiach. Zločiny proti ľudskosti sú podľa mňa musia byť potrestané, ale trest smrti predsa len nie je riešenie. Treba odkryť pravdu, a takisto poskytnúť ľuďom, ktorí boli postihnutí, satisfakciu. A čo tu vidíme? Len násilie. Aj v Česku sa pozeráme na to, ako by sa mali výťazi chovať k porazeným a naopak, ale ak by sme sa držali mrávnych zásad, tak treba povedať, že v Africkej republike predsa len postupovali správne. Pod vedením arcibiskupa Tutu našli pravdu. Ďakujem veľmi pekne, pán Maštálka. Takže to boli predstaviteľa politických skupín a teraz pani Basesku. Ďakujem. V posledných rokoch Bangladeš zaznamenal významný e, ekonomický rast na základe zahraničných investícií. Pritom je tu zložitá situácia, pretože e, takmer polovica obyvateľov e, žije pod prahom chudoby. Rast krajiny ohrozujú násilné protesty, ktoré sa odhrávajú v krajine. Podľa mňa orgány by sa mali zaoberať predovšetkým spustením dialógu s opozíciou, aby sme sa dostali k riešeniu tejto krízy. Tiež treba e, riešiť protesty nacionalistickej strany, ktoré nezlepšujú e, situáciu. Táto situácia určite bude dopadať práve na miestnu populáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Dámy a páni, máme málo času vlastne pre tento ďalší postup máme iba dvoch rečníkov, ale ja príjmem až troch a obmedzím sa na tých, ktorí už nebudú sa ďalej vyjadrovať. Takže, pane Hübner, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Keď hovoríme o prípadoch porušovania ľudských práv v tejto krajine, tak si spomínam na Henu Kate. Bola iba, mala iba 14 rokov a stala sa obeťou. Teraz, keď už poznáme okolnosti jej úmrtia, tak môžeme povedať, že sa na nej dopustili barbarstva a to nepatrí do civilizovaného sveta. Bola znásilnená žena tým mužom a dokonca bola za to ešte aj potrestaná. Prečo sa to stalo v krajine, ktorú považujeme za umiernenú? krajinu z pohľadu fundamentalizmu. Zdá sa, že na vidieku v Bangladeži nefungujú súdy a platí tam jednoducho surová šária. Pri bližšom pohľade si uvedomíme, že táto krajina má problém s dodržiavaním práva a právneho štátu. Chcela by som apelovať na úrady, aby ukončili neľudské praktiky a ich symbolom je práve toto dievča. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Teraz zostane slovo pán kolega Taváreš. Ďakujem, pán predseda. Chcem pripomenúť jednu z veľkých tragédií 20. storočia, rozdelenie medzi, eh, <clears throat> India a Pakistanu a potom ďalej štiepenie z Pakistanu na západný a východný. A chcem tu apelovať na spoločnosť, na vládu v Bangladeži, aby aby sa postarali o zmierenie v krajine. Zodpoveda to tradíciám v krajine. Táto krajina predsa e, bola rodiskom veľkých architektov, veľkých básnikov. Je dôležité rešpektovať tradície a potrebujeme skutočné zmierenie bez uh, trestu smrti. Ďakujem. Ďakujeme kolega Tavareš. Tým uzatváram proces KHDI a dávam slovo pani komisárke Damanaki. Mikro. Ďakujem. Vítame prijatie uznesenia týkajúceho sa ľudskoprávnej situácie v Bangladeži. <clears throat> Vlna násilia, ktorá viedla k 100 umrtiam a veľkému počtu zranení, už tá nás naplňa obavami. Vysoká predstaviteľka pani Eštonová vydala stanovisko 2. marca, kde vyjadrila nespokojnosť a zhrozenie nad e, stratami ľudských životov počas demonstrácií. Diskusie o e, ľudských právach musia byť v kontexte víziev, ktoré vníma Bangladeš. Sem patrí i e, preľudnenie, veľká chudoba, tlak na získavanie prírodných zdrojov, potraviny, zraniteľnosť pred eh, prírodnými katastrofami. Takmer tretina populácie tiež žije, stále žije pod hranicou chudoby. To zostáva základným problémom. Takisto negramotnosť a podvýživa. Táto situácia sa v blízkej budúcnosti môže ešte zhoršiť, a to dopadmi klimatických zmien. Európska únia dlhodobo spolupracuje s Bangladéšom a rieši tieto otázky. S pohľadom na dlhodobé konfrontácie medzi vládou a opozíciou a vzhľadom na prebiehajúce demonstrácie je tu riziko, že sa zintenzívni toto násilie ďalej, keďže sa blížia parlamentné voľby ktoré sa uskutočnia v decembri 2013 alebo v januári 2014, musíme skonštatovať, že mierovilovné e, voľby budú kľúčom pre vývoj demokracie v Bangladeši. Je rozhodujúce, aby politické sily našli konsenzus k modalitám ďalších volieb. Medzinárodné spoločenstvo nebude stanovovať tieto modality Našou úlohou je podporovať tento proces. Európska únia posledné všeobecné voľby pozorovala a takisto je pripravená pozorovať i tie nasledujúce, ak dostane príslušné pozvanie. Závery e jednotlivých procesov týkajúcich sa vojnových zločinov budú mať e, dopad na trajšiu situáciu. Skutočnosť, že sme proti trestu smrti za každých okolností verátane prípadov najhorších zločinov, neznamená, že by sme sa zastávali bez trestnosti. Dobre si uvedomuje, aké veľké, aké e, hrozné udalosti sa udiali. E, vieme, koľko e, ľudských životov bolo strate, koľko ľudí prišlo o život a s pohľadom na násilie a násilný charakter udalosti Vyzývame príslušné orgány, aby konali. Dôležité je, aby menšiny e, mali príslušnú ochranu a rešpekt ich práv. Musíme zabrániť tomu, aby sa situácia zeskalovala. Ďakujem. Ďakujeme pani komisárka Damanaki. Na záver rozpravy e, konštatujem, že tu máme 6 návrhov uznesenia. Končím rozpravu v tomto bode. Ďalším bodom nášho e, programu je téma e, problémov menšín, osobitne zlá situácia v postavení menšín Iračanov turkmenskej národnosti. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, pani komisarz. Ďakujem pekne, predseda, vážená pani komisárka. Situácia v Iraku za ostatné 10 ročia neustále je komplikovaná. Mnohé konflikty